Končím hlasovanie. Zamietnuté 87, 6, pardon, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 87, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 88. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pôvodný text, dve časti, prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 127. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté 128 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 129, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 149, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 89, otváram hlasovanie, Končím hlasovanie. Zamietnuté. 150. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 90. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 113. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 91. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 130. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté 92 prvá časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté druhá časť, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 131, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 132, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Máme tu problém s technikou, zdá sa.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 okay, okay, okay. So we have to vote once for Allora, per... Takže z technických dôvodov musíme znova hlasovať o 131. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 132. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 93. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 4. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 5 za, proti, zdržali sa, prijaté 94, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 151 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 95, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie zamietnuté 96, e, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 97, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 98, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté 99. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 100. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 101. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté 114, pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 152, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 102. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 6D, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 115 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 116 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pozmeňujúci návrh 7, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté 134 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 8 za, proti, zdržali sa, zamietnuté pozmeňujúci návrh 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 10 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 11D. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pozmeňujúci návrh 12 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2 za, proti, zdržali sa prijaté pozmeňujúci návrh 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pozmeňujúci návrh 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté, pôvodný text 3 časti, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňujúci návrh 15, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté pozmeňujúci návrh 17 za, proti, zdržali sa zamietnuté 18 za, proti, zdržali sa zamietnuté 135 za, proti, zdržali sa zamietnuté 19 za, proti, zdržali sa zamietnuté 20 za, proti, zdržali sa zamietnuté 21 za, proti, zdržali sa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 zamietnuté 29. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 30 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Pôvodný text prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme si to, áno? Dobre. Takže overenie druhej časti otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Pozmenujúci návrh 31 za, proti, zdržali sa zamietnuté 117 za, proti, zdržali sa zamietnuté 32, otváram hlasovanie. <clears throat> Končím hlasovanie Zamietnuté 33. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 118. To je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 34. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 35. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 136. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 119. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 38. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 39. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 40. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté 41 za, proti zdržali sa zamietnuté 42 za, proti zdržali sa zamietnuté 43 za, proti zdržali sa zamietnuté 44 za, proti zdržali sa zamietnuté, 108, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, 109, otváram hlasovanie, končím hlasovanie, zamietnuté, 45, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Úvodné ustanovenie BY, pôvodný text dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté 49 za, proti, zdržali sa prijaté. A, prepáčte, ospravedlňujem sa rečník za e, odmietnuté 50 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, 51, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text, prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté tretia časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté 52. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 110. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 54 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 111 za, proti, zdržali sa, zamietnuté 55 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. A teraz hlasovanie ako celok menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Prijaté. Gratulujem, blahoželám spravodajkyni. Na konci hlasovania mám ešte poznámku. E, správa Arena E, nevyhlásil som e, e, uzavretie prvej, prvej, prvého stanoviska, takže prvé, prvé čítanie je uzatvorené. Ďakujem vám. Teraz si urobíme prestávku na dve minúty a počkáme, kým kolegovia opustia miestnosť a potom bude vysvetlenie hlasovania do 14.30, aby sme rešpektovali eh, dohodu s odbormi. Ďakujem vám. Takže e, vysvetlenia hlasovania. Pripomínam, že musíme e, to stihnúť do 14.30. Tie vyjadrenia, ktoré sa nepodarí predniesť dnes, e, sa budú môcť predniesť zajtra po hlasovaní. Takže pristúpime k správe Maria Arena, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii. Pani Maria Notis, máte slovo na minútu. Maria, eh, onorevole Notis. Pani Notis, prosím. Απλά δεν υπάρχει ησυχία, κύριε Πρόεδρε, οπότε είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε. Ďakujem veľmi pekne, prepáčte, pán predseda. Je tu pomerne veľký hluk a ja som nepočul, neviem, či ma budú počuť kolegovia. Takže chcel by som požiadať kolegov, aby v tichosti opustili miestnosť, pretože začíname s vysvetleniami hlasovania. Prosím, nevyrušujte rečníko. Takže pán Marias, máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Globalizačný fond je skutočne schopní prispieť k pomoci mm, pre zamestnanosť, pretože žijeme v čase, keď globalizácia viedla k vysokej nezamestnanosti, k outsourcingu, k boji proti malým a stredným podnikom. No a ja si myslím, že Fond na prispôsobenie globalizácii môže skutočne pomôcť tak, aby a sa nezamestnaní mohli ďalej vzdelávať a aby dostali aj finančnú pomoc. Bohužiaľ, v Grécku doteraz peniaze z tohto fondu sa nepoužili a ja by som chcem ešte raz, chcem ešte raz poukázať na to, že tento fond môže prispieť a pomôcť v boji proti chudobe gréckého obyvateľstva kvôli memorandám z posledných rokov my budeme mať možnosť aktivne bojovať proti nezamestnanosti, pretože existujú nové technológie. Ďakujem pekne, pán Howard, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vo výbore pre rozpočet pravidelne dostávame a schvalujeme správy o fonde na prispôsobenie sa globalizácii. Nikto nechce zvažovať tejto správy kvôli okolnostiam, ale dáva nám to konkrétne možnosti pomôcť ľuďom, ktorí boli prepúšťaní, boli prepustení z Francúzska, z Nokia Alma Viva, veľké obchodné centra v, vo Fínsku, textilný priemysel v Grécku, Portugalsku a tak ďalej. Ja som rád, že Európska únia môže pomôcť ľuďom v týchto najťažších podmienkach. Nový VFR sprístupní približne 1,6 miliardy v priebehu eh, existencie. Ja príjmam zmeny v tejto správy, ale zjednodušenie a rozšírenie pôsobnosti tohto fondu a prístup proaktívnemu financovaniu od roku 2007 do júla bolo 161 prípadov z 21 členských štátov. Bohužiaľ, britská vláda sa nezúčastnila ani jedného. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Palmer na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem myšlienku Európskeho fondu na prispôsobenie globalizácii na pomoc a podnikom a regiónom, ktoré sú v transformácii, aby dokázali reagovať na neustále zmeny v globálnom hospodárstve a výzvy, ktoré to so sebou prináša umelá inteligencia, automatizácia, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo a hospodárstvo novými emisiami. No a ja vyzývam kolegov, aby sme sa poučili z nedávnej minulosti. V častiach Veľkej Británie e, tento presun znamená, že ľudia prišli o dobre platené zamestnania ako v baníctve alebo v oceliarskom priemysle. No a e, boli nahradené e, zle platenými nestálými pracovnými miestami No a ja by som chcel vyzvať eh, v rámci eh, diskusie o tomto fonde, aby sme nielen vytvárali pracovné miesta, ale aby sme eh, sa sústredili aj na ten druh a kvalitu pracovných miest, ktoré vytvárame, pretože potrebujeme dobre platené miesta a dôstojne Ďakujem pekne. Pán Mamikins na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako výsledok globalizácie, tak presúvanie spoločnosti eh, ohrozuje mnohých zamestnancov, ale globalizácia prináša aj veľké príležitosti. My však potrebujeme lepšiu solidaritu a ja ďakujem kolegyni Marie Arejne, socialistky z Belgicka, za to, že tohto ducha udržala vo svojej správe eh, pozmeňujúce návrhy, som predložil, ktoré hovoria o technologických, environmentálnych a iných aspektoch globalizácie. Je to veľká pridaná hodnota k návrhu komisie, avšak Boj proti globalizácii nie je možný bez e, úpravy sociálnych politík. Keď sa pozriete na Lotyšsko, našu krajinu, tak máme obchod a vysoká miera imigrácie mení uh, našich zamestnancov. No, uh, centrum, Lotyšské centrum pre investigatívnu žurnalistiku odhaduje, že do roku 2030 lotyšské obyvateľstvo bude mať vysoký priemerný vek. No a preto musíme sa sústrediť na dôchodky a dôchodcov. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Kľujú na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja vítam správu. Fond na prispôsobenie globalizácii pod, poskytuje podporu tým, ktorí prišli o pracovné e, miesta, ktoré musia čeliť štruktúrálnym zmenám vo svete spôsobeným globalizáciou následkom finančných a eh, hospodárskych kríz. Eh, vítam niektoré ustanovenia, ktoré navrhujú znížiť eh, úroveň prepušťaných alebo prepustených zamestnancov na 200. To je veľmi dobré pre menšie krajiny ako napríklad Írsko a aj pre malé a stredné podniky, že táto hranica bola znížená, pretože bolo pre nich ťažké kvalifikovať sa. Fond na prispôsobie globalizácii obrovským úspechom v Írsku 10 projektov sa kvalifikovalo vrátane do Limericka, tohto Warforta a celé ďalšie. Takže vítam tieto ustanovenia a samozrejme je dôležité povedať, že to doplňa národné opatrenia, ktoré existujú na podporu zamestnancov a pomoc zamestnancom. Zaintegrovať ich späť do pracovného trhu. Pán Kelly na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel poďakovať mojim môjim kolegom aj kolegyne Deidre Klune. Ja vítam túto správu a ďakujem tiež spravodajkyne. Mali by sme to rozšíriť eh, na ďalší rok. Existuje to od roku 2007. číslo eh, sa 600 miliónov eur a 147 tisícom nezamestnaným bola poskytnutá pomoc, nové pracovné miesta, nové školenie, vzdelávanie. Ehm, umožnilo im to dosiahnuť novú kvalifikáciu ale v niektorých prípadoch im to dalo možnosť vytvoriť eh, svoje vlastné podniky alebo začať podnikať. No ja osobitne vítam zníženie z 500 na 200 zamestnancov, pretože to umožní pomôcť viacerým ľuďom, ktorí prídu o prácu. Je to vynikajúci fond. Ukazuje to, že srdce Európskej únie stále to pekne bije. A teraz sa správa opäť spontane. Pán Marias na jednu minútu, nech sa páči. Vážený pán predseda, úsporné opatrenia a násilné finančné úpravy prispeli k tomu, že v Európe e, máme masu nezamestnaných a chudobných. No a táto politika bohužiaľ e, dnes pokračuje. Existujú niektoré opatrenia, ktoré boli prijaté e, na to, aby sme zmiernili dopady tejto politiky opatreniami pomocou sociálneho fondu, ale to zlo sa nepodarilo úplne vykoreniť, vyriešiť príčiny už peniaze zo sociálneho fondu mali používať regióny aj na juhu Európy a to by malo slúžiť hlavne na to, aby dlhodobo nezamestnaní dostali pomoc. Boj proti chudobe je dôležitý, pretože e, v chudobe Európa existuje a potrebujeme opatrenia na posilnenie sociálneho štátu Čiže peniaze, ktoré treba čo najefektívnejšie a najlepšie využiť. Ďakujem pekne, pán Nekov. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ja som hlasoval e, za správu o Európskom sociálnom fonde Plus, pretože e, čelíme rôznym sociálnym e, výzvam. Je tu vysoká nezamestnanosť mládeže a rozdiely medzi vzdelávacími systémami a pracovným trhom. Toto musia byť kľúčové priority, inak Európska únia bude ohrozovaná tlakom. Ja dúfam a verím, že prekonanie rozdielov musí byť v centre našich úloh a navrhované opatrenia budú chrániť deti. Chudoba detí eh, sa týka takmer polovice detí v Bulharsku e, nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu. Toto je skutočne alarmujúci signál. Je našou povinnosťou zaistiť e, dobré výhľady a dobrú budúcnosť pre našich mladých ľudí. Ďakujem pekne. Pán Mamikins, na jednu minútu, nech sa páči, ďakujem pekne. E, je veľmi dobré, Eh, v tejto správe, že členské štáty môžu flexibilne nasmerovať eh, peniaze na eh, najdôležitejšie veci, či už to pracovný trh, sociálne podmienky alebo ochrana zdravia. Avšak ja si myslím, že je dôležité, aby komisia predkladala dozor nad tým, ako a na čo sa tieto peniaze míňajú. Ja to hovorím, pretože niektoré krajiny, ako napríklad Lotyšsko, majú veľmi špecifické problémy. V Lotyšsku rusky hovoriaca menšina tvorí 25 25 obyvateľstvo nemôže dostať vyššie vzdelanie v ruskom jazyku, no a podľa novej reformy naše deti nebudú môcť od septembra 2019 študovať v rodnom jazyku, no a 11 je e, nezamestnanosť mladých. A odpisku to je jasný signál, že naši mladí nemôžu sa vydať akademickou cestou kvôli reštriktívnej a diskriminačnej jazykovej politike. To musíme zastaviť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Palmer, na jednu minútu. Ďakujem, pán podpredseda. Neboli žiadne nedostatky na trhoch EU Vidíme e, teraz ale rôzne nedostatky. Vidím e, nedostatok potravy, ľudia stojaci v potravinových e, bankách a projekty, e, ktoré sú financované e, z e, finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Veci, ktoré sa zhoršia vo mojej krajine, budú viditeľné po Brexite ešte viac a milióny zaplatia najväčšiu cenu za tieto, za toto je za, bude to ekonomická katastrofa, ktorá povedie k zvyšovaniu cien potravín, budú dlhšie rady v potravinových bankách, takže preto mm, vyzývam, aby dohodnutie sa, teda dohoda na no deal e, bola zmietnutá zo stola. Kolega Nemale ďakujem pekne, pán predseda. Nemohli e, sme e, súhlasiť so znížením investícií do Európskeho sociálneho fondu plus ide tu o skok na 106 miliard eur z 96. Je to veľmi dôležité pre nové vedomosti činnosti v Európskej únii za digital, pre digitalizáciu, transformáciu. Dôležité je to pre transformáciu spoločnosti, zamestnávanie mladých, zlepšenie podmienok životných, najmä invalidných osôb, za, e, e, zapájanie marginalizovaných skupín obyvateľstva do spoločenského života. E, ide o vyhnutie sa chudoby a zo všetkých týchto dôvodov očakávame a požadujeme potrebujeme viac finančných eh, prostriedkov na eh, získanie nových poznatkov, na novú eh, solidaritu spoločnosti. Ďakujem kolegyňa, ďakujem. Vít tam e, rozhodnutie parlamentu posilniť e, tento fond pre následujúce obdobie do 2027. Európsky sociálny fond plus e, sú dôležité finančné prostriedky. Ide tu aj o iniciatívu pre mládež, pre zdravotné problémy, Európska sociálna iniciatíva. Sústreďuje sa na riešenie nezamestnanosti možnosti eh, na eh, zlepšenie zamestnateľnosti pracovníkov, eh, na redukciu sociálneho vylúčenia, na mladých ľudí a deti. Hodnota tohto eh, fondu eh, je zameraná priamo na jednotlivca. Môže mu pomôcť eh, zlepšiť zručnosti, ktoré sú potrebné v modernej spoločnosti, v globalizovanej spoločnosti a môže poskytnúť celoživotné vzdelávanie, ktoré je veľmi dôležité a školenia. Takže podporujem, aby sme pokračovali v podpore Európskeho sociálneho fondu plus, pretože priamo priamo podporuje e, našich občanov v e, našich spoločnostiach. Kolegyňa Šujca, Vítame návrh Európskej komisie o Európskom sociálnom fonde plus od 2021. do 2027. Nejde tu len o zamestnávanie a sociálnu inklúziu, ale tento sociálny fond plus zostane súčasťou koheznej politiky, zahrňa aj Európsku iniciatívu pre mladých a celý rad iných programov, ktoré budú súčasťou koheznej e, politiky. Ide tu o 106 miliard eur. Je to postač pokračujúci finančný balíček, ktorý e, sa e, stane do roku 2027 súčasťou komplexnej koheznej politiky. Dúfam, že bude existovať väčšia flexibilita a že sa existujúce postupy e, sflexibilizujú. V každom prípade je to dobrý krok a Európsky sociálny fond plus som podporila v dnešnom hlasovaní. Ďakujem kolega Kaputo na jednu. Ďakujem pán predsedajúci. E, návrh komisie ohľadom ESF Plus e, sa týka podporovania e, zamestnanosti a sociálneho začlenenia, ale treba takisto posilniť aj európsku sociálnu dimenziu. Podpora pre mladých, to je hlavný cieľ naďalej E, nezamestnanosť mladých je totiž veľmi vysoká, najmä v určitých oblastiach. Európsky sociálny fond Plus e, musí zaviesť e, opatrenia urobené na mieru a záruky pre mladých. Treba sa zamerať na tých mladých, ktorí už sú dlho mimo pracovného trhu Treba zlepšiť fungovanie pracovného trhu a podporiť modernizáciu verejných zamestnávateľských služieb, služieb zamestnanosti, poradenstvo a orientáciu eh, mladých ľudí. Eh, sociálna nerovnosť v Európe je čoraz viac znepokojujúca a ESF Plus teda e, by mal e, sa zamerať e, aj na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Ďakujem, pán Kaputo. Teraz správa Pascal Alimon, pani Rosa Damato za FDD. Máte dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Napriek tomu hlasovaniu o dvoch pozmeňujúcich návrhov z našej strany ohľadom financovania na národnej úrovni a vypočtu deficitu. Ten konsolidovaný text odhlasovaný v reči je dostatočný a preto som hlasovala zaň. Snažili sme sa o zjednodušenie tej zmiešanej architektúry programov teritoriálnej spolupráce a návrh komisie samozrejme bol terčom rôznych kritík. My sme sa úspešne vyjadrili v fáze pozmeňujúcich návrhov aj neskôr. máme tu teda ten konsolidovaný text e, odhlasovaný na regii. Tá správa hovorí o cezhraničných námorných e, programoch v rámci e, prvého piliera. Komisia predpokladala v týchto programoch vlastne len ten druhý komponent nadnárodný, ale v podstate tam nebol dostatok e, prvkov, e, ktoré by viedli k radikálnym zmenám v oblasti námornej spolupráce, ktorá je tak dôležitá pre Taliansko aj ďalšie krajiny. 11 miliárd sa predpokladá, 10 z toho pre prvé 4 komponenty pre nové nástroje medziregionálne, pokiaľ ide o inováciu a potom prach spolufinancovania 80 zo strany Európskej únie a to na roky 2014 až 2020 e, miestne a regionálne orgány tak budú mať dostatok financií, aby mohli spustiť tieto projekty a ich realizáciu. Pripomínam, že všetky tie prvky Interregu musia prispieť k cieľom udržateľného rozvoja, to znamená tie projekty, e, treba posilniť a e, zachovať a e, číslo 5 treba zamerať aj na vytvorenie a posilnenie e, prepojenia s medzi menej a viacej rozvinutými regiónmi. Potom sú to systémy, regionálne systémy, systémy inovácií, jednak v rámci krajín a jednak aj medzi krajinami. Ďakujem. Pán Marias, máte minútu, prosím. To tamio Pán predseda, všetci vieme, že tento e, Fond pre regionálny e, e, rozvoj Európsku územnú spoluprácu podporuje Interreg medzi regionálnu spoluprácu, ale tiež spoluprácu medzi krajinami navzájom. Treba tiež konštatovať, že E, pre niektoré ekonomiky to môže byť e, priam negatívne, pretože ak si zoberieme napríklad Bulharsko, tam máme e, nízke daňové indikátory, ale má to negatívne dopady na severné regióny Grécka, ktoré sa nachádzajú v susedstve Bulharska, pretože tam ide v Bulharsku prakticky o daňový dumping. Čiže musíme z finančných prostriedkov prostriedkov Interreg e, podporovať najmä spoločnosti, ktoré sú vystavené takejto nelegálnej konkurencii od susedných krajín. Takže by sa tak podporilo Grécko a iné krajiny, ktoré sú e, v susedských krajinách vystavené konkurencii daňovej. Bulharsko prevádzkuje daňový e, dumping, je tam nízka daň. Ďakujem pani Maletič. E, programy Európskej Ďakujem, pán predseda. E, programy Európskej územnej spolupráce sú veľmi dôležité na posilnenie Európskeho e, spoločenstva. Je mi veľkým potešením, že sme sa chválili, aby sa finančné prostriedky vzťahovali na európsku územnú spoluprácu a na cezhraničnú spoluprácu na základe dokumentu, ktorý predložila Európska komisia. Spolu sa bude investovať 11 miliard eur. To je e, dobrá e, suma, ktorá ale musí byť veľmi efektívne e, využitá. Preto je dôležité, že som predložila pozmeňovacie návrhy, ktoré zjednodušia používanie finančných prostriedkov. Tieto boli aj prijaté, takže bude v budúcnosti menej prekážok pri investovaní a pri vyplácaní financií z tohto programu. Určite to mnohí využijú. Inovácie vyplývajúce z tohto programu sú veľmi do, dobré. Dúfam, že bude úroková miera 0,3, aby mohli tie investície byť čo najvyššie. Kolegyňa Šujca, ďakujem pekne. Zaujímam sa o túto tému, pretože som bola tieňová a pravodajkyňa Výboru pre zahraničné e, veci na e, túto e, dôležitú tému. Prispeli kolegovia k tomu, že táto téma získala takúto pozornosť. Ide o zjednodušenie postupov, aby bolo jednoduchšie dopracovať sa k finančnej podpore, aby tam neboli žiadne prekážky. Vieme, prečo ten Interreg bol vôbec vytvorený aby eh, hm, krajiny a regióny či na pevnine alebo hm, na ostrovoch dostali lepšiu podporu. Je to pomoc pre občanov, to veľmi eh, vítam a dúfam, že aj táto správa prispieje k tomu, že flexibilita bude v budúcnosti väčšia, finančné prostriedky sa budú využívať lepšie, bariéry byrokratické sa eh, znížia a dúfam, že hm, to prospeje našim Mm, občanom. 11 miliard nie je málo, takže to určite privítajú aj naši občania. A ja gratulujem spravodajcom za takúto vynikajúcu správu. A teraz prejdeme na e, správu o pesticídoch. Ďakujem, pán predseda. Dávame týmto jasný e, signál Európskej e, komisii a priemyslu, e, pokiaľ ide o, povoľovanie e, pesticídov, že nemôžu veci zostať také, ako boli doteraz. Je potrebné zaviesť transparentnosť do povoľovania. Nepotrebujeme niečo podobné ako v prípade Johnson ne, e, treba, aby ľudia e, ochoreli na rakovinu, kým sa robí e, zmena. Vieme, že určité pesticídy dnes sú rizikové a predstavujú hrozbu pre zdravie, ohrozuje biologickú diverzitu alebo aj celé druhy včiel. Je eh, dôležité, aby eh, sme zvýšili aj kontrolu na bulharských hraničných bodov. Bude to v prospech európskych eh, občanov. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že som sa mohla zapojiť ako náhradník do práce komisie e, na tomto e, materiále a spoločne so spoločne e, s kolegami sme sa dopracovali k tejto definícii aj k tejto správe, o ktorej sa hovorí. Ide tu o smer, smerom k transparentnosti ohľadom znepokojujúcich okolností a práve preto sme chceli mať e, správu, e, ktorá by bola v súhľade s kampaňou na e, odstránenie glikosátov. Je to herbicid, ktorý má teda účinok na všetky rastliny v rôznych dávkovaniach a e, veľmi ťažko sa odbúrava. A chcem ešte pripomenúť e, aj to, čo sa týka púlie, odkiaľ pochádzam. Tam je veľké množstvo glyfozátu v pôde a e, samozrejme tie podmienky tam vedú ľudí k veľkému používaniu pesticídov a musíme v tomto urobiť krok vpred. Ďakujem aj pani Evi, minúta. Ďakujem, pán predseda. Ja som spokojná s výsledkom tohto hlasovania v prípade tejto dôležitej správy ohľadom pokvolovania pesticídov. Napokon a nakoniec už reagujeme na požiadavky miliónov európskych občanov, ktorí sa dožadujú, aby nebezpečné a toxické produkty, nebezpečné pre zdravie aj biodiverzitu a životné prostredie, aby boli zakázané a najmä aby sa dospelo k verejnému vedeckému a nezávislému vedeckému vyhodnoteniu, v prvom rade transparentnému. To je teda cieľ tejto snahy, aby sme zabezpečili, že e, e, tie škandály ako Monsanto Papers a podobne, aby sa už nestali. Takže to je niečo, e, kde je v, prv, v centre pozornosti zdravie našich občanov a našich regiónov. Ďakujem pani Gudin. No, k tejto správe o tom, ako postup, povolujeme pesticídy v Európskej správe a Európskej únie. Ja chcem pripomenúť, že Európsku agentúru na bezpečnosť potravín nuša spôsob prehodnotenia glyfosatu a Monsanto Papers ukázalo, že systém je veľmi krehký a čo ešte horšie, skorumpovateľný. Po deviatich rokoch práce osobitného výboru Európskeho parlamentu sme dospeli k takému plachému textu, Nuša, eh, len sa dotýka eh, ochrany zdravia občanov Európskej únie eh, voči pesticídom. Nuša potrebujeme hlbokú reformu procesu schvalovania pesticídov a preto som hlasovala za túto správu a dúfam, že myslím, že musíme EFSA nejakým spôsobom prinútiť väčšie transparentnosti, aby sme predišli konfliktu záujmov. Ďakujem. Ďakujem a teraz eh, Pán Morel. Ďakujem veľmi pekne. My sme odhlasovali eh, odporúčania pre zlepšenie účinnosti nástrojov detekcie a zakázanie eh, fitosanitárnych nebezpečných produktov. To je dobré, všetci si gratulujú, ale súčasne tlača hovorila, že jeden z tých ľudí, ktorý pracuje pre eh, agentúru EFSA, pre bezpečnosť potravín, eh, jednoducho len eh, skopíroval veľkú časť správy Monsanto, ktorý je firmy, ktorá je výrobcom glyfosátu. No a to nemôžeme len tak nechať, musíme ukázať prstom na tých zodpovedných. Je dôležité, aby parlamenta žiadal zodpovednosť od e, komisie, od agentúry EFSA, pretože ak nie, tak aká bude naša dôveryhodnosť. Ja myslím, že musíme byť hrdí na to, že máme najlepšiu kontrolu a že sme zakázali niektoré nebezpečné látky, ale musíme aj sankcionovať tých zodpovedných za správne chovanie. Ďakujem, pán Pospíšil, minúta. Ďakujem, pán predseda. Ja som túto správu podporil. Potrebujeme sprísniť pravidlá na e, povolovanie pesticídov v Európe. A je dobré, že budeme mať jednotnú a kvalitnú právnu úpravu pre 27 členských štátov. Ja som podporil aj pozmenujúce návrhy, ktoré prinášali razantnejšiu reguláciu mrzí ma, že neprešiel e, pozmenujúci návrh, ktorý mal obmedziť e, testovanie pesticídov na zvieratách, ale aj napriek tomu je tá správa kvalitná a tá nová legislatíva bude lepšia než tá doterajšia. Mám preto radosť z toho, že návrh prešiel a spustenie povoľovacieho postupu pre uvádzanie nových pesticídov na trh považujem za veľmi dôležité a významné. Táto časť je podľa mňa najväčším prínosom tejto novej právnej úpravy. Ďakujem. Ďakujem. Pani Šujca, prosím, minúta. Eh, Ďakujem pekne obavy v súvislosti s prílišným používaním glyfosátov e, viedli k vytvoreniu tejto správy. Bolo e, potrebné na tom intenzívne pracovať. Osobitná komisia pozostávajúca z 40 pracovníkov na tom pracovala a e, približili sa ľavica aj pravica. Jedna z vynimočných správ, kde sme takmer jednohlasne hlasovali. Čo je dôležité, je že sú dve fázy povoľovania, jedna na európskej úrovni a druhá na úrovni národnej, e, pokiaľ ide o používanie e, prostriedkov na ochranu rastlina. Ja si myslím, že takýto postupný postup je e, dôležitý. Samozrejme sme zodpovední za zdravie ľudí v Európskej únii a keď o tomto hovoríme, treba si uvedomiť, že zdravie je na mieste jedna. Pán Polčák na minútu. Ďakujem. Pán predseda, ja som, ja som podporil návrh správy. Treba sa správať zodpovedne a udržateľne. A napríklad nielen v Európe a v niektorých iných lokalitách, ale najmä v Českej republike glyfosát a iné látky v polnohospodárstve sa používajú nadmerne a tieto látky zároveň pôsobí, pôsobia neselektívne, sú univerzálne, ničia všetko zelené, dnes sú podľa mňa už dostupné alternatívy na e, používanie týchto látok a my by sme v našom rozhodovaní mali mm, sa riadiť maximálnou transparentnosťou. Keď som ešte pracoval vo výbore Agri, treba povedať, že som e, bol uvedený do omilu jednou štúdiou, ktorá nebola transparentná a dá sa označiť za plagiát a preto je dobré, že postupujeme týmto smerom sprísňovania kritérií a maximálnej transparentnosti. A preto som podporil túto správu a dúfam, že tento environmentálny prístup bude výťaziť vo viacerých politikách Európskej únie. Ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom za spolupráce. Teraz odročujem zasadnutie do 15. hodiny. Dobre.